bolo prerušené 8. februára. Rád by som pripomenul, že zápisnica bola rozdaná. Máte nejaké pripomienky? Nech sa páči, máte slovo. V mene skupiny ENF by som chcela požiadať o zmenu programu, aby sme mali spoločnú rozpravu džihadistov. Konkrétne radi by sme nahradili vo štetok do obeda rozpravu. Teraz o tom nehovoríme. No dobre. Sul... A teraz k zápisnici. Má niekto nejakú pripomienku k zápisnici z posledného plenárneho zasadnutia? Nie k programu zasadnutia, zasadnutia, ktoré skončilo 8. februára. Pán Carver, máte niečo k zápisnici alebo pripomienku k niečomu inému? Dobre, takže tým je zápisnica